12. Ďalší mm, bod programu je správa pani Kráca o dlhodobých investičných fondoch, európskych dlhodobých investičných fondoch. E, dnes sme pracovali veľmi dobre, takže myslím, že kolegyňa Kráca e, je možno trošku zaskočená. Ja by som teda navrhol, pani komisárka, ak nemáte nič proti tomu, aby ste sa vy ako prvá ujali slova. Áno, pán predseda, dnes som expertka na mnohé e, veci, veľa sa pri tom učím. Vážené poslankyne a poslanci, keďže e, odkedy Európska komisia v apríli 2011 prijala prvý Európsky e, jednotný akt, tak sme urobili mnohé kroky vpred, aby sme revitalizovali konkurencieschopnosť podnikov, najmä malých a stredných podnikov. Takže teraz diskutujeme o opatreniach, ktoré boli prijaté na teda, ktoré majú byť prijaté v tom druhom jednotnom európskom akte a ukazuje to, ako ďaleko sme sa už dopracovali. Ale ukazuje to aj naše hlboké odhodlanie revitalizovať európsku ekonomiku. Takisto to preukazuje, že finančná regulácia sa netýka len opravy finančných systémov, že môže byť použitá aj na to, aby vytvorila nové príležitosti pre investície a rast v Európe. A potrebujeme kapitál na financovanie rozvojových aktivít v celej Európe. Je to obrovská potreba vieme, aké problémy majú malé a stredné podniky, aby získali prostriedky na financovanie svojho rastu. Chápame konkrétne problémy e, podnikov, ktoré nie sú kotované na žiadnych burzách, takže plne závisia od bank, pokiaľ ide o ich financovanie. Takáto štruktúra je veľmi dôležitá pre, e, infraštruktúra je veľmi dôležitá pre revitalizáciu ekonomického rastu v Európy e, do infraštruktúrnych projektov sa investujú ročne miliardy eur. A uh, keďže malé a podniky si nedokážu samé zafinancovať všetky svoje potreby, potrebujú aj tie investičné fondy. Takisto sektor realitný je veľkým zamestnávateľom v Európe. Realitné fondy, ktoré majú uh, investície v hodnote nejakých 300 miliard eur, uh, sú tiež dôležitým hráčom. Ale dlhodobé financovanie ekonomiky v Európe je dosť fragmentované a preto mnohé európske podniky nedokážu získať kapitál, ktorý potrebujú na svoj rast. Máme jeden z najväčších uh, jednu z najvyšších mier úspor v Európe. Čiže peniaze na financovanie ekonomického rastu tu sú, musíme ich len odomknúť. A preto tu máme vlastne tento návrh na dlhodobé investičné fondy, o ktorom dnes vedieme rozpravu. Legislatívny návrh e, je o vytvorení štruktúry, ktorá umožní, aby kapitál v rukách investorov e, e, prechádzal Európou bez toho, aby boli na podniky a projekty kladené nejaké špeciálne požiadavky. Momentálne v desiatich členských štátoch existuje legislatíva, ktorá umožňuje dlhodobé fondy na takéto účely. A ak sú už v dispozícii dlhodobé prostriedky, dlhodobé fondy, tak existujú niekedy aj 50 rôznych verzií, z ktorých si možno vybrať a to je fragmentácia, ktorá investorom ťaž, stiažuje ich e, rozhodnutia. Európske dlhodobé investičné fondy budú mať jasné pravidlá, e, jednoznačnú značku e, a budú takéto úspory môcť byť pretavené do dlhodobých investícií, ktoré tak urgentne potrebujeme. V mene Mišela Barniera chcem povedať, že komisia veľmi ďakuje Rody Kráca a tieňovým spravodajcom za intenzívnu prácu odvedenú na tejto správe. Mnohé citlivé otázky boli veľmi rýchlo vyriešené a sme spokojní s textom, ktorý máme dnes pred sebou pretože zohľadňuje ducha e, návrhu komisie, aby sme posilnili e, dlhodobé investície. A to bolo možné len vďaka duchu spolupráce a kompromisu, ktorý prevládal. Máme rovnaké ciele, aby sme obnovili rast v Európe. Parlament e, sa dopracoval k rovnakému záveru ako komisia, pokiaľ ide o mobilizáciu maximálneho množstva úspor, aby sa otvorili fondy čo najširšiemu portfóliu investorov, aby sme mali čo najširšiu základňu investorov a tam môžu byť aj retailoví investori, a to je kľúčom vlastne k úspechu tohto návrhu. Dôvod, eh, prečo sú tie fondy UCIC také, dôlež- eh, také úspešné za posledných 25 rokov, je jasný, pretože vychádzajú z jednotného koherentného súboru pravidel, ktorý im umožňuje fungovať čo najefektívnejšie ako Európske investičné fondy. A eh, zmeny, ktoré navrhol výbor ECON, sa uverajú správnym smerom, pokiaľ ide tento legislatívny návrh. Vzdielame vašu analýzu, že malé a stredné firmy, e, ktoré e, sú hoci aj kotované na burcach, napriek tomu majú problémy získať financie. Takže chápeme e, potrebu rozšíriť aktivovú základňu, aby dokázali si zafinancovať svoje potreby. A nechceme pomáhať samozrejme veľkým nadnárodným spoločnostiam, snažíme sa pomôcť malým spoločnostiam, čiže treba veľmi dobre e, toto zvážiť. Mm, výbor Ekon navrhuje určité percento e, podnikov, ktoré musí mať svoje sídlo v EÚ, aby mohli využívať tieto fondy. A e, na pomoc európskej ekonomike je samozrejme zmysluplné podporovať takýto cieľ. A potom je tu ten nadradený zámer, že všetko musí byť samozrejme v súlade so zmluvami, s medzinárodnými záväzkami. Čiže skúmame, či takáto požiadavka vôbec vôbec je možná. Ale najdôležitejšie dnes je, že parlament rýchlo prístupí k prijatiu tohto textu. Konečným cieľom je pomoc financovať európske hospodárstvo a e, obnoviť náš rast. E, diskusie v rade pokračujú celkom dobre a myslím si, že je zmysluplné predstaviť si, že trialóg by mohol začať hneď ako začne zasadať nový parlament na jeseň tohto roku. Takže dnes vyšleme silný signál všetkým tým, ktorí sa podielajú na reálnej ekonomike Európy a chávu problémy a chceme im vyslať signál, že my sme ochotní pomôcť im hľadať riešenia. Ďakujem pekne. Veľmi pekne ďakujeme pani e, komisárke Malmströmovej. Pani kratsa Cagopolu e, ešte stále tu nie je, takže naozaj by som odporúčal, aby sme jej dali na konci trošku dlhší čas, e, aby mohla hovoriť. A teraz by som chcel dať slovo kolegovi Kalfinovi z, z výboru pre rozpočet. Vážený pán komisár, Výbor pre rozpočet sa domnieva, že tento návrh, pokiaľ ide o Európske dlhodobé investočné fondy, je mimoriadne vynikajúcim návrhom, ktorý určite prispeje reálnej ekonomike Európskej únie. A to hlavne v etape, kedy verejné financie sú veľmi oslobené a naozaj nemôžu naštartovať rast. Máme tu niekoľko odporúčaní, ktoré predložil výbor pre rozpočet. Poprvé ide o to, aby členské štáty nestanovovali dodatočné podmienky pre tieto fondy. Po druhé by bolo želateľné, keby tieto fondy neboli súčasťou derivovaných finančných produktov na finančných trhoch. A po tretie, bolo by potrebné oznamovať e, účasť takýchto nástrojov, aby bolo jasné, či ide o verejné fondy, štátne fondy alebo o súkromné fondy. A treba prijať opatrenia takisto na to, aby e, neboli súčasťou takých e, nástrojov, ktoré by navýšili zdanenie takýchto fondov. Ďakujem pekne, pán Kalfin. V mene politických skupín začne pani kolegyňa Luling, ktorá je tu až naozaj do posledného dňa prítomná a vždy sa e, veľmi intenzívne zapája do rozprávy s kolegami. Mikrofón. Mi- mikrofón. Spaß. Pán predseda, ďakujem pekne. Ja som naozaj veľmi rada a veľa, veľmi rada som uvítala túto správu pani Kráci a takisto výboru pre rozpočet. Predložila som niekoľko pozmeňujúcich návrhov mene mojej skupiny a myslím si, že bez pochybnosti Európsky parlament bude môcť ich schváliť vrátane tej možnosti, že tieto fondy by mohli byť eh, vo forme iných investičných alternatívnych fondov poskytované. Tak ako to povedala už pani komisárka, cieľom týchto fondov, týchto európskych dlhodobých investičných fondov je to, aby sme predložili taký dlhodobý investičný nástroj, ktorý by podporil financovanie reálnej ekonomiky. Avšak eh, nebuďme hlúpi. Tieto fondy nezabezpečia ten želateľný úspech, ak nezabezpečíme flexibilitu, atraktivitu pre tieto fondy a preto navrhujem, aby práve cez môj pozmeňujúci návrh toto presadili, ktoré, ktorý hovorí práve o alternatívnych ďalších investičných fondov, pretože takáto možnosť práve otvára flexibilitu, ako aj zníženie potrebných nákladov preto, aby tieto fondy boli naozaj zaujímavé. Pokiaľ ide o túto flexibilitu, je tu práve možnosť pre investora, aby svoje náklady buď na vstupe alebo na výstupe pretavil alebo presunul na alternatívny e, subjekt. Ja to vidím ako výhodu pre riadiaci orgán, riadiacu spoločnosť, e, aby si tak zabezpečila táto riadiaca e, spoločnosť, ktorá ošetruje fondy dôveru klientov a aby tieto fondy takisto zabezpečili to, že e, eventuálne vzniknuté náklady pri vytváraní ďalších fondov by boli eliminované. Myslím si, že to je naozaj niečo veľmi sľubné. Toto všetko, totiž to sa nachádza už v ďalších kľúčových e, smernicách napríklad zo smernici z roku 2011, ako aj e, v smernici o FM z roku 2010, hlavne v článku 1.2 a v článku 49. Toto všetko však nezmení nič na super dohľade dozorných orgánov ani na ochrane investorov. Stačí len, keď nazriete do článku 49 smernici Jusif, kde sa hovorí o tom, že dozorné orgány majú konkrétnu úlohu, pokiaľ ide o povinnosti v rámci investičných politík. Je potrebné, aby tento pozmeňujúci návrh bol spojený aj s Eh, tým faktorom, že vás aj grecký minister financí podporuje tento pozmeňujúci návrh a bude stačiť, aby sme to zapracovali, eh, tak ako si to uvedomuje aj grecké predsedníctvo. Je potrebné, aby sme zostali len pragmaticky a úspech bude zaručený. Ďakujem pani kolegyňa Luling. Pokračuje pán Elka Troj na 3 minúty. Dank u wel, meneer de voorzitter. Ďakujem pekne, pani predsednička, pani komisár, pán predseda, pani komisárka, drahí kolegovia. Najprv by som chcel len poďakovať spravodajkyni za vynikajúcu spoluprácu a takisto aj kolegom tieňovým spravodajcom za spoluprácu. Myslíme si za našu frakciu SED a takisto aj za ďalších kolegov, že toto otvára dvere ďalším nástrojom pre investície. A tieto investície sú uh, nevyhnutné, pretože Európa potrebuje 1 eh, bilión na to, aby mohla zareagovať na ciele stratégie Európa 2020. A preto je potrebné naliať tieto investície práve napríklad do sektoru energetiky a tak ďalej, kde veľmi ťažko získavame eh, investície zo štátnych zdrojov a tak ďalej. Preto je potrebné, aby tieto fondy boli neutrálne a je to naozaj veľká výzva aj pre nasledujúce voľné, volebné obdobie. Investície, ktorých cieľom je napríklad vytvorenie nových infraštruktúr, sa znížili o 50 70 v roku 2011 a 30 e, v roku 2012. Investovanie do infraštruktúr, toto všetko závisí od bankových úverov. A my veľmi dobre vieme, že banky momentálne držia v rukách opraty burzy práve kvôli všetkým tým požiadkom požiadavkám na kapitál e, stredne malých e, podnikov a ak chceme financovať e, túto oblasť, zoberme si trebárs grecké stredná malé podniky a tak ďalej, ktoré veľmi ťažko môžu zaplatiť e, tie vysoké úrokové e, sadzby. Aj v Nemecku to nie je jednoduché. A tie krajiny, ktoré sú najviac, najviac zasiahnuté hospodárskou krízou, e, oveľa ťažšie vôbec spúšťajú oživenie hospodárstva. Preto je veľmi dôležité urobiť tento veľmi dôležitý krok vpred a je to možné práve cez takéto splnenie takýchto e, dôležitých e, požiadaviek. Je potrebné mať ochranu aj inštitúcie, ale je potrebné zabezpečiť aj účasť ďalších e, subjektov. Len tí, ktorí šetria, môžu vyťahnuť z banky samozrejme svoje úspory, ale samozrejme, že tieto peniaze nemôžu byť vyťahnuté skôr ako pred vypršaním stanovenej lehoty a za určitých podmienok. Preto je potrebné zabezpečiť určité požiadavky, napríklad aké budú aktíva, ktoré by mohli byť investované z dlhodobého hľadiska, aké podniky napríklad môžu toto vykonať, napríklad či ide o projekty v oblasti infraštruktúry, dopravy, trvalo udržateľných zdrojov, projekty na infraštruktúry, ktoré musia byť jasne stanovené, aby sme nemali pred sebou investície do tých sektorov, ktoré už majú dostatok prostriedkov k dispozícii. Preto si myslím, že je veľmi dôležité, aby e, tieto peniaze neušli do daňových e, rajov a teraz e, je potrebné si pripomenúť, že my v parlamente sme pracovali dosť a teraz je to na ostatných inštitúcií. Ďakujem pekne, pán El Kadarevi a teraz pán Debeker. Ďakujem pekne, pán predseda. Dobrý večer, veľmi prejem. Myslím si, že toto je mimoriadne dôležitý návrh. Máme pred sebou návrh, ktorý celkom jasne poukazuje na to, že je veľmi ťažké a veľmi dobre vieme, aké to bolo eh, ťažké pre malé a stredne veľké podniky eh, získať nejaké financie z bank. A práve tieto malé a stredne veľké podniky eh, by sa mali snažiť o to, aby začali mobilizovať investície. A toto je veľmi dôležitý prvok. Videli sme, čo sa dialo počas krízy. Aj banky sa dostali do ťažkosti a toto malo špirálový efekt. Takže naozaj sa musíme dostať z tohto začarovaného kruhu a musíme takýmto spôsobom zabezpečovať nejaké peniaze pre malé a stredne veľké podniky, pretože naozaj vlády majú problémy e, v tom, aby uvoľňovali nejaké finančné zdroje. Takže takýmto spôsobom by sme vlastne mohli E, istým tým spôsobom zaplata takúto dieru. Je to dobre samozrejme aj pre projekty v oblasti infraštruktúry. Veľmi jasne je tam napísané, do čoho je možné investovať. <clears throat> Pozreli sme sa na inštitucionálnych, profesionálnych investorov, a snažíme sa o to, aby to boli naozaj dlhodobé angažovanosť ich strany. Hovoríme o infraštruktúre, o školách, o doprave a tak ďalej. Všetko toto je potrebné naozaj začať presadzovať Pozeráme sa na podniky, na malé a stredne veľké podniky, ktoré by sa takýmto spôsobom mohli dostať ku kapitálu. Nebudú závisieť od e, bank, ale od kapitálového trhu. To znamená, že potrebujeme väčšiu diverzifikáciu, pokiaľ ide o financovanie. Samozrejme, že sa vyžaduje aj to, aby súkromný sektor sa mohol angažovať, aby boli možné takéto súkromné iniciatívy. Potrebujeme dobrú investičnú klímu a takisto potrebujeme patričnú motiváciu, aby naozaj aj súkromní investori našli tie správne projekty. Myslím si, že tá legislatíva je veľmi dobrá. Máme tu riešenia, <clears throat> zabezpečili sme e, dostatočnú flexibilitu pre takýchto správcov e, fondov a samozrejme, že máme veľmi rôzne typy investorov a súčasne sa snažíme zabezpečovať stabilitu práve z dôvodu toho, že ide o dlhodobé e, fondy. Teraz by sme mali zabezpečiť, aby sa toto všetko začalo realizovať. Súčasne sme samozrejme videli, že kvôli E, tomu, že e, sú rôzne takéto predpisy, ktoré sme odhlasovali a že je naozaj potrebné zabezpečiť bezpečnosť vo finančnom sektore, niekedy je veľmi ťažké pre inštitucionálnych investorov, aby skutočne niečo urobili, aby e, začali robiť isté akčné kroky. Takže teraz by sme naozaj sa mali zamyslieť nad tým, ako by sme mohli vlastne takúto dôveru posilniť a ako by sme vlastne takúto dobrú investičnú klímu mohli znovu nastoliť a aby sme naozaj takýmto spôsobom začali podporovať ekonomiku. Dávam vám, pán Debaker, signál, aby ste trošičku pomalšie hovorili. Myslím si, že to celkom jasné znamenie, eh, ktoré nasvedčuje o tom, že hovoríte príliš rýchlo. Ešte jednu vetu, prosím. A toto je adresované ďalšiemu komisárovi. Naozaj je potrebné sa zamyslieť nad tým, že ako táto legislatíva bude zabezpečovať aj inštitucionálnych investorov, pretože toto je jedna z kľúčových záležitostí. Naozaj si myslím, že e, budúca komisia by sa nad týmto mali, mala zamyslieť a dúfam, že naozaj budeme takto stabilizovať ekonomiku a že narastú pracovné miesta. Veľmi pekne ďakujem, pán kolega Debaker. Snažil som sa vás nejakým spôsobom prerušiť. A ja si naozaj myslím, že holandskí liberáli majú vlastne tú výhodu, že na celom európskom kontinente im rozumejú, len bohužiaľ tomočníci s tým majú problémy. <clears throat> Vážený pán kolega Kamal. Nie je tu pán Stojol. Tento e, tá, návrh európskeho, európskej úpravy e, reaguje na potreby hospodárstva finančných trhov. Vytvorenie európskych investičných fondov, e, ktoré budú dlhodobé. Banky, ktoré sú v Európe dominantné, zatiaľ boli veľmi opatrné, čo sa týka dlhodobých investícií pretože je tu skôr zameranie iba na krátkodobých investorov. My potrebujeme ale uvoľniť zdroje nielen od veľkých investorov, ale aj od malých investorov, ktorí obyčajne investujú vlastné úspory. A aby aj drobní investori mali dôveru v investície do takýchto dlhodobých európskych investičných fondov, musia mať istotu, že tieto fondy budú spravované riadne, že sa bude postupovať veľmi obozretne. tak čo sa týka rozdelenia investičného portfólia, ako aj spôsobu, akým sa dodržiavajú pravidlá na prevenciu konfliktu záujmov. V tomto dokumente sú takéto úpravy podľa mňa a teda ide o krok vpred a budem preto hlasovať za túto správu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne kolega Stolojan a následuje pani Tomašič 1,5 minúty. Hvala lijepa gospodine predsjedavajući Európsky dugoročný investicijski fondovi u prvý plán stavljaju ono što. veľmi pekne ďakujem za slovo pán predseda pokiaľ ide o Európske dlhodobé investičné fondy, oni eh, hlavne zdôrazňujú eh, udržateľné ciele rozvoja a na toto eh, častokrát členské štáty zabúdajú. Každopádne si myslím, že skôr uvažujú v tom krátkom časovom horizonte. Členské štáty nemajú nejakú národnú stratégiu a preto vlastne stoja na pokraji kolapsu. Občania teraz vlastne čakajú, že politická elita si začne uvedomovať tieto vážne problémy, ale zatiaľ tieto fondy umožnia udržateľné investície, potrebujeme samozrejme vhodné podmienky zabezpečiť pre investorov, potrebujeme vykonať isté reformy, pokiaľ ide o súdnictvo, musíme bojovať proti korupcii, musíme zlepšiť transparentnosť a fiskálnu politiku. Toto sú samozrejme jediné garancie, skutočné garancie toho, že sa európska ekonomika znovu začne spametávať. Ďakujem vám. Veľmi pekne ďakujeme pani kolegyňa Tomašičová a pokiaľ ide o Catch the Eye, myslím, že sa požiada, požiada o slovo aj pani komisárka Malstromová. Takže veľmi pekne vám ďakujem za túto veľmi dôležitú eh, eh, tému a samozrejme, že tieto vaše pripomienky prednesiem pánovi komisárovi Barnierovi. Samozrejme, že v praxi, pokiaľ ide o tieto dlhodobé investičné fondy, ako sú penzíne fondy, životné fondy a tak ďalej, dávame samozrejme tým pádom e, možnosti k takým aktívam, ktoré naozaj odzrkadľujú isté dlhodobé investície. Samozrejme, že projekty do infraštruktúry si vyžadujú naozaj veľmi dlhodobé investície a pokiaľ ide o nekotované podniky a e, pokiaľ ide o Ehm, podniky, ktoré obchodujú s realitami. To je samozrejme veľmi dôležité v nadväznosti na aktíva. Toto je životne dôležité na, v nadväznosti na finančné zdravie a prináša to samozrejme aj pracovné príležitosti, pretože je to veľmi dôležité a dúfame, že naozaj toto bude k dispozícii pre naše podniky čo najrychlejšie. Je to prvý krok, ako ste povedali, ale je to veľmi dôležitý krok a dúfam, že zajtra ehm, v rámci hlasovania vyšleme veľmi dôležitý signál, že naozaj Veľmi skoro sa nám podarí e, dosiahnuť istú dohodu hneď na začiatku ďalšieho funkčného obdobia. Veľmi pekne ďakujeme pani komisárke Malströmovej. Tým pádom končíme rozpravu. Hlasovať sa bude zajtra 8.30 až e, do 10.30 potom 10.30 až, a potom pokračujeme v tých jednotlivých časoch až do